Nie je tomu tak. 1. januára tohto roku 18. krajina zaviedla euro a je ňou Lotyšsko. E, myslím, že by sme mali e, zagratulovať e, Lotyšom za ich rozhodnosť. V tomto počine je to určite dobrý signál aj pre e, Litvu, ktorá chce vstúpiť do eurozóny e, na budúci rok a bola by takto 19. krajinou v eurozóne. Milé kolegyne, kolegovia, viacerí e, kolegovia ma upozornili, že by som tu mal uviezť nasledovné. V ostatných dňoch e, veľa občanov v Európe bolo postihnutých prírodnými katastrofami, obrovské povodne, e, výchrice spôsobili veľké škody. E, naše politické skupiny sa dohodli na tom, že o tejto problematike budeme podrobne diskutovať na plenárke vo februári. Ja by som rád vyslovil na našu solidaritu postihnutým a dúfam, že orgány EU všade tam, kde to bude potrebné, nebyrokraticky e, pomôžu. 22. E, januára sa má e, konať pod záštitou OSN druhá konferencia o budúcnosti Sýrie. Táto dlho očakávaná udalosť má zjednotiť zástupcov sírskeho režimu, opozícia medzinárodných partnerov s cieľom dohodnúť sa na ukončení e, vojny a na vytvorení prechodnej vlády. Komplikovaná situácia v Sýrii však e, ohrozuje uskutočnenie tejto konferencie. Napriek tomu táto konferencia je mimoriadne dôležitá. EU vyzvala všetky všetkých zúčastnených, aby nepresúvali termín, ale aby sa konferencia konala. Politické skupiny Európskeho parlamentu sa jednohlasne pripojili k tejto požiadavke. Náš parlament bude aj naďalej veľmi pozorne sledovať ďalší vývoj v Sýrii a podporovať bude ukončenie konfliktu v Sýrii. Vážené dámy, vážení páni, kolega Barok eh, eh, v vyhlásení ministerského predsedu eh, Rumunska bol osobne atakovaný Eh, vyjadril sa kolega Berok k pristahovalectvu a prirovnali ho k nacistovi podľa týchto eh, správ v tlači. Touto vecou som sa zaoberala s pánom Pontom sa pokúsim o tom rokovať. Dnes som už požiadal o rozhovor. Eh, samozrejme z, považujem za neprípustné vôbec takéto niečo na verejnosti hovoriť, porovnávať niekoho